namiesto znemožňovať prácu aktívneho sektoru mimovládnych organizácií. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Tým pádom sme uzavreli rozpravu v tejto veci. Ďalší bod náš teda je otázka na ústne zodpovedanie na komisiu stav v oblasti rieky Jordánu, hlavne s prihľadnutím na dolný tok rieky Jordán. Autorom otázky na ústne zodpovedanie je pán De Castro, ktorému dávam teraz na dve minúty slovo. Ďakujem, pán predseda. E, Jordán je veľkým historickým dedičstvom nielen len E, pokiaľ ide o tú nemateriálnu zložku, ale je to zároveň dôležitá rieka pre Izrael a Palestínu. E, predstavuje e, dolný, dolný tok predstavuje vyše 400 tisíc kubických metrov vody, ktorá je každý rok ohrozená tým, že rieka vyschne. A takisto je tu problém prístupu obyvateľov k vodným zdrojom. E, parlamentné zhromaždenia a ďalšie rôzne zhromaždenia sa už riešili tento problém. Treba si uvedomiť, že tu tuná voda veľmi výrazne klesá a my musíme sa takisto touto otázkou zaoberať a musíme požiadať radu aj členské štáty o pomoc pri ozdravovaní rieky. Najmä ak E, všetky politické skupiny sa pod túto aktivitu podpísali. Preto žiadame komisiu, aby do tohto projektu e, zapracovala jasnú zmienku o e, tomto projekte, ktorý si vyžaduje spoluprácu medzi všetkými krajinami v regióne. V prvom rade treba vypracovať štúdiu o situácii v oblasti povodia rieky Jordán. Vieme, že to je veľmi vzácna rieka a treba si uvedomiť, že E, distribúcia vody musí spravodlivo rešpektovať požiadavky všetkých obyvateľov v regióne. Je to mimoriadne dôležitá otázka e, na to, aby v krajine vládol mier a stabilita. My e, s veľkými nádejami vnímame obnovenie rozhovorov a Uvedomujeme si, že jeden z dôležitých e, bodov rokovania sú práve vodné zdroje a preto by sme si čo najskôr želali skutočnú spoluprácu medzi vládami a občianskou spoločnosťou krajinami, ako aj e, podnikateľmi, E, tak aby e, rieka Jordán bola zachránená, predovšetkým v dolnom toku. Má veľkú symbolickú hodnotu, ale predovšetkým predstavuje aj veľký ekonomický význam pre miestne obyvateľstvo. Ďakujem, pán File, dám vám slovo na 3 minúty. Vážený pán predseda, vážení poslanci, rád by som využil túto príležitosť, aby sme sa pozhovárali o kritickej situácii s vodou na Strednom východe. Európska únia považuje problém s vodou za závažný. Plne zdieľam obavy ctených poslancov tejto snemovne, pretože táto oblasť je charakterizovaná nedostatkom vody a zhoršovaním kvality vody. Pravdepodobne sa to ešte zhorší účinkami klimatických zmien. Sme si vedomi toho, aký dopad toto všetko môže mať na ľudí v tomto regióne, na bezpečnosť v regióne a životné prostredie. Európska Únia si myslí, že je to priorita z hľadiska mieru a že pri vode treba nájsť regionálne riešenie. Sme si plne vedomi, že Európska únia je zapojená do naliehavých krokov, ktoré vedú k dohode, mierovej dohode medzi Izraelom a Palestínou a v tomto rámci je voda jedným z tých problémov, ktorý treba vyriešiť spolu s hranicami, utečencami a bezpečnostnou situáciou. Európska únia uznáva, že na dolnom toku v povodí existuje špecifická situácia a že hospodárenie s vodou treba zlepšiť aj pri prítokoch tejto rieky. Sme zapojení do mnohých aktivít na národnej, subregionálnej a regionálnej úrovni a komunikujeme so všetkými zúčastnenými stranami. Podporujeme reformy v oblasti hospodárenia s vodou, ktoré sa správajú podľa princípov trvalej udržateľnosti. Európska susedská politika a iné nástroje, ktoré máme k dispozícii, podporuje cezhraničnú spoluprácu a vodu ako zdroj vidí ako niečo, čo musia zdieľať všetky komunity. Aktivity Európskej únie sa zameriavajú na budovanie kapacít v rozličných oblastiach pre, pre rozličných užívateľov, zhromažďovanie údajov, dostupnosť prečistenej odpadovej vody, hospodárenie s vodou, šetrenie s vodou, ochrana vodných zdrojov a takisto systémy zavlažovania. Európska únia sa snaží riešiť veci aj na strane dopytu, aj na strane ponuky a nastaviť také podmienky, ktoré umožnia integrované riadenie vodných zdrojov v budúcnosti. Európska únia v týchto úsiliach nie je osamotená. Členské štáty a iní donory sú tiež aktívni a úzko koordinujeme naše aktivity s nimi, aby sme zabezpečili vzájomné komplementárne konanie a súčinnosť. Ďakujem za pozornosť. Teraz v mene politických skupín pani Krace za ľudovcov. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár, kolegovia. Je to veľmi pozitívny krok, keď vidíme, že v Európskom parlamente sa hovorí o takýchto záležitostiach. Už sme iniciovali štúdiu o údolí rieky Jordán, čím sme prispeli k zlepšeniu situácie. Hovorili sme o kultúrnom dedictve a ďalej tu hovoríme o mnohých veciach, ktoré sú dôležité pre milióny ľudí vo svete. Hovoríme tu o aspektoch turizmu, hospodárstva a všetkých ostatných ktoré sú dôležité pre ľudí v regióne. Treba zdôrazniť, že tu existujú problémy a zmobilizovať ľudí, aby chránili svoje zdroje. Mali by sme zintenzív, zintenzívniť úsilia, ktoré už teraz vykonáva Európska únia, ako spomenul komisár. Hovorili sme o mnohých pri podobných príležitostiach. Musíme sa zamerať aj na spoluprácu na regionálnej úrovni, pretože prístup pobržných štátov k vode je jedna vec, a druhá vec je vzájomná zodpovednosť za vzniknutú situáciu. Spomenuli sme tu základný plán, ktorý sa vypracoval, ktorý vypracoval Izrael a spomenuli sme aj výmenu dobrých existujúcich osvedčených praktík a know-how, ktoré sú pre túto oblasť dôležité. Je dôležité vedieť, že vidíme tu skutočné nebezpečenstva ktorými nie sú len znečistenie a vysušovanie pôdy v okolí vysychajúcej rieky, ale aj ubudanie biodiverzity a ďalšie nebezpečenstva. Ak vznikne regionálna súčinnosť a ak sa posunie na vyššiu úroveň, potom takéto uznesenie nestačí, treba založiť zvláštnu komisiu pre rieku Jordana, možno pre dolný tok rieky Jordán, mali by sme byť členmi a spolu s ostatnými pobrežnými krajinami rieky Jordán, Sýria, Izrael, Palestína a iné regióny, ktoré sú zapojené. Libanon, Sýria. Dúfajme, že plenárne zasadnutie podporí takéto uznesenie a náš hlas silne zaznie a vyšle silný signál z Európskeho parlamentu. Teraz má slovo pani De Kaiser za socialistov a demokratov má dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Už bolo povedané, že situácia mŕtvého mora a rieky Jordánu mimoriadne znepokojuje, pretože sa očakáva, že ak nedôjde k náprave, koncom roku 2011 rieka vyschne. Na medzinárodnej aj národnej a regionálnej úrovni treba tento nepriaznivý vývoj zastaviť lebo táto situácia povedie k mimoriadne veľkým stratám tak pre kultúrne dedičstvo, biodiverzitu, ale aj pre ekonomickú bezpečnosť daného regiónu. Ja by som chcela upozorniť na iniciatívu niektorých mimovládnych organizácií, konkrétne jednej, Friends of the eh, Earth Middle East, chcú E, spojiť palestínske, jordánske a izraelské matky, e, ktoré žijú na e, brehoch tejto rieky, všetky ich spo- spojiť, aby sa zamysleli nad tým, čo treba, pardon, starostov, aby sa zamysleli nad tým, čo robiť. No a oni vlastne chcú pripraviť a už aj pracujú na veľmi zaujímavých štúdiách, čo, aké opatrenia prijať, aký bude ich dopad a ako zmeniť poľnohospodárske metódy, ako aj osievané produkty na to, aby sa znížila spotreba vec, vody. Čiže je tu veľa vecí, ktoré mohlo podniknúť. Tu nejde len o politickú debatu, alebo keď hovoríme E, v tejto oblasti o vode, tak je, je to teda aj politické, aj ekonomické. Rada by som bola, keby Európa aj komisia sa inšpirovali veľmi jasnými závermi tejto správy aj vo vzájomných vzťahoch s týmito krajinami prostredníctvom akčných programov. Máme tu odstavec E, kde sa hovorí o tom, že je nadmerné využívanie vody v tejto oblasti izraelskými kolónmi ak si pozrieme naozaj správu Svetovej banky aj Amnesty International, tak si naozaj uvedomíme, že to je pravda a preto my by sme mali skutočne e, tieto veci postaviť do centra nášho uznesenia. Pani Parvanová, dve minúty za Alde. Ďakujem, pán predsedajúci, vážený pán komisár, drahí kolegovia. Ako e, podpredsedníčka Euromed zhromaždenia pre energetiku a vodné záležitosti. Mala som možnosť vidieť konkrétnu a dramatickú ekologickú situáciu pri rieke Jordán počas e, výjazdovej návštevy, ktorá sa uskutočnila prednedávnom. E, špeciálna situácia okolo Jordánu, ja som bola spravodajkyňou, e, poukázala na fakt, že všetky dotknuté strany, predovšetkým Izrael, palestínske orgány, ale takisto aj Jordán, Libanon a Sýria musia nájsť spoločné riešenie dvom najpalčivejším problémom a tým je rovnaké rovnaká distribúcia e, vody, ktorá bude rešpektovať práva všetkých ľudí v regióne a takisto zdravé životné prostredie pre nadchádzajúce generácie. To, čo sme identifikovali v rámci našej správy, je fakt, že Izrael a palestinské úrady musia sa dohodnúť na spoločných údajoch, pokiaľ ide o dostupnú vodu, distribúciu a demografické fakty ako e, východiskový bod pre ďalšie rokovania, nakoľko obe strany, ako aj nezávislé správy, prezentovali rozdielne a diskrepantné údaje doposiaľ. Jeden z hlavných záverov, k ktorému sme dospeli, je, že na to, aby sme vyriešili problém vody na základe spolupráce, nevyhnutné implementovať plán spoločnej administratívy a rozhodovania na e, rovnakej úrovni, na rovnakej báze a zdieľať teda vodné zdroje v rámci regiónu. Myslím si, že naša správa a odporúčania e, sú v súlade s tými oblastiami, kde Európa disponuje skutočnou expertízou a môže sa Európa aj zapojiť ako aktívny hráč, ktorý vytýči cestu eh, budúcemu partnerstvu pre dotknuté strany. Nakoniec chcem poznamenať, že napriek tomu, že vyvíjame značné úsilie na to, aby sme opätovne naštartovali rokovania, ktoré budú viesť eh, k dohode mierovej, eh, máme zodpovednosť za to, aby sme nevyužili situáciu okolí rieky Jordánu na ideologické a politické účely. Dúfam preto, že naša dnešná rozpráva bude zaujímavá pre všetky strany v regióne a že povedie ku konkrétnym a nezaujatým záverom, pokiaľ ide o aktívne zapojenie únie smerom k budúcim trvalodržateľným riešeniam. Ďakujem. Pani Auken, mene zelených, minúta a pol. E, ďakujem pekne, pán predseda. Ja e, musím dať zapravdu tým predrečníkom a chcel by som, chcel by som povedať pri tejto príležitosti aj to, že sa domnievam, e, že mnohí sa neuvedomia, ako náročné je konštatovať povedať, že len palestínčania eh, majú za toto zodpovednosť. Od 76. Eh, roku 50 eh, toku Jordánu ide cez tie osídlenia. 45 celkového objemu vody sa predpokladá ešte pre tie prírodné oblasti my si myslíme, že aj údolie rieky Jordán e, nepredstavovalo žiadny problém a preto býva opomínané často a nie je považované za nejakú závažnú vec, ale často sa opomína aj fakt, že tu na bola dôležitá aj tá vojenská stránka. Palestínčania jednoducho musia sa e, opätovne pokúšať o to, aby vzbudili záujem o tento problém. Nesmieme zabúdať na to, že palestínčania majú naozaj zviazané ruky ale len ťažko sa im niečo robí, pokiaľ ide o oblasť e, západného brehu a že vôbec e, nemajú v súčasnej situácii možnosť e, nejakým spôsobom prebrať tú zodpovednosť, ktorá sa od nich očakáva. Musí to byť teda spoločné riešenie, o ktoré sa budú usilovať všetky strany a je nevyhnutné vnímať aj celú politickú situáciu a celý ten politický obraz, čiže aj Libanon, aj Sýria, nie len Jordánsko. Palestínčania teda hovoria, že nie je možnosť z ich strany postupovať nejak efektívne. Ďakujem. Je na Pán Kánok, e, Tenok. Je to naozaj potenciálne zápalná oblasť na Strednom východe, ale delegácia z Izraelu a sam, palestinskej samozprávy si naozaj potrebujú prediskutovať problém s vodou ako súčasť celkového rámca. Európa podporuje riešenie dvoch štátov, ktoré by zabezpečilo mier v regióne. Preto veľmi opatrne treba postupovať pri rokovaniach, ktoré sa v súčasnosti dejú vo Washingtone. Pani de Kaiser ako keby obviňovala izraelských osadníkov za priveľké používanie vody z rieky Jordán, hoci Izrael je spojencom Európskej únie. Úspory v oblasti hospodárenia s vodou sa nedajú dosiahnuť len Izraelcami a Palestínčami. Oponenti Izraela tu v snemovni aj inde sa snažia zneužiť ako kampaň tu, tento problém s vodou proti izraelskému štátu. Upadáme do nebezpečenstva, že Európska únia nebude partnerom v mierových rokovaniach, ale sa postaví na niektorú zo strán. Pán Mayer, minúta a pol za zjednotenú ľavicu GUE. Ďakujem, pán predseda. E, to hodnotenie, ktoré predniesla pani de Kaiser, je jedna vec a na druhej strane mierová dohoda medzi Izraelom a Jordánským kráľovstvom hovorí, že obidve krajiny sa dohodli na spolupráci pri oživení a ozdravení vôd rieky Jordán. To bola dohoda. Ďalšia z dohôd, ktorú v 94. podpísal izraelský štát a nesplnil ho. Toto je problém, ktorý máme s Izraelom. Neplní dohody, ktoré podpíše. A preto iniciatíva, ktorá vyšla zo strany prezidenta Širaka v roku 2008 ohľadne rieky e, Jordánu, tak túto podporuje aj celá Európska únia. Je dôležité, aby sme vypracovali, vytvorili komisiu dohľadu nad vodami rieky Jordánu. A mali by sme tam aplikovať politiku ozdravenia a zachovania, konzervovania vody Keby sa plnila do, dohoda z roku 1994, e, tak by neboli palestínčania takí vylúčení e, zo všetkých území pozdĺž rieky Jordán ako dnes a kolóni vlastne si privlastnili niečo, čo nebolo ich. A keďže je okupácia sprevádzaná E, nelegálnym využívaním vody, tak je to aj politický problém a zároveň aj problém ekologickej udržateľnosti. Keďže na roky 2011 a 2012 sa predpokladá otvorenie nových e, čistiacich staníc, dúfam, že Európska komisia vytvorí túto komisiu na dohľad nad, riekami, e, nad vodami rieky Jordán. Ďakujem. Ďalší rečníci, ktorých máme ako jednotlivcov, pán Preda, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnešná rozprava o situácii okolo rieky Jordánu je veľmi dôležitá z pohľadu mojej skupiny. A príspevok našej eh, kolegyne Kracer eh, by som naozaj privítal tejto téme. Ako je už známe, organizácie na ochranu životného prostredia viackrát poukázali na prekernú ekologickú situáciu v oblasti rieky Jordán. Zdá sa, že táto rieka vymiera. V tlači je možné sa dočítať, že napriek kritickým podmienkam ortodoxní kresťania naďalej sú krstení vo vodách rieky Jordán, ale v roku 2011 je celkom pravdepodobné, že celá voda a celý teda tok bude preč. A to by malo zničujúce dôsledky pre prostredia a pre mŕtve more. Palestínčania ako Izraelčania by e, znášali dôsledky a trpeli by v takejto situácii a viedlo by to k ekologickej katastrofe. Aj moji kolegovia poukázali na e, situáciu, ktorá si e, vyžaduje naliehavé riešenie tá situácia v dolnom toku rieky Jordán je špecifická a vyžaduje si naozaj spoluprácu e, v tomto regióne. Musíme sa vyhnúť v situácii, v ktorej jednoducho jedna krajina bude využívať e, všetky vodné zdroje a susedia nebudú mať možnosť využívať e, túto vodu. Pokiaľ ide o hospodárstvo v tejto oblasti, tak rieka Jordán sa môže stať eh, práve symbolom hospodárskej spolupráce. Takisto je tam aj prvok eh, kultúrnej eh, spolupráce a na to je nevyhnutná politická vôľa, ktorú treba prejaviť. Rezervy vody ešte stále bohužiaľ predstavujú nevyriešenú otázku v tomto, tejto oblasti a v tejto krajine. Ďakujem pekne. Much, I... Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dovolil by som si navrhnúť, aby pán Tanok neignoroval realitu. Vôbec to nepomáha, keď človek ignoruje realitu, pretože osadníci si dobrovoľne vyberajú miesta, kde majú dobrý, dobré zásobovanie s vodou a naozaj palestínčanom táto voda chýba. Nie je to správny vzťah k vode v tejto oblasti. Určite tam hrá istú úlohu. Rieka Jordán na nešťastie 98 toku stratila preto, že bol odklonený inými štátmi vrátane Izraela. Je to rieka, ktorá preteká viacerými krajinami, myslím štyrmi, vrátane západného brehu, palestinskými územiami pred Jordánskom. Je to hraničná rieka a ak by sa s jej vodami zaobchádzalo náležite, mohla by byť zdrojom zmierenia medzi týmito národmi. A keby sa hospodárilo s vodou riadne, ako s náboženským zdrojom, s hospodárským zdrojom, Vážený pán Tenok, ak zaujmeme taký postoj ako vy, že všetko sa berie ako kritika Izraela alebo útok na Izrael, to je jednoducho ignorovanie reality. Sú tu aj iní ktorí odklonili e, vodné zdroje rieky Jordán. Napríklad na seminári, ktorý zorganizovali socialisti nedávno, sme si vypočuli, že 1,3 miliardy kubických metrov sladkej vody, ktorá pôvodne tiekla jej korytom, Teraz už je to len 20 až 30 z tohto čísla. Čoskoro táto rieka sa stane mŕtvou riekou. Pani Tajn, na dve minúty. Pán predseda, najskôr by som eh, chcela reagovať na tie početné vyčitky eh, mimo parlamentu a takisto aj v rámci parlamentu. Chcela by som odporovať, že eh, v nesprávnej dobe začíname riešiť otázku mierových rokovaní a tá otázka, ktorú som eh, položila v tejto súvislosti, tá vznikala v čase, kedy nám všetkým nebolo jasné, že tie priame mierové rozhovory opätovne budú naštartované. Téma samotná, ktoré sa ja venujem až od 90. rokov, a tá sprevádza tento parlament už pomerne dlho. Ide o to, aby eh, dolný tok Jordánu eh, bol ochránený pred takým zlým režim, už e, v tejto chvíli e, sme tam svedkami toho, že sú tam len splašky a presmerované slané vody a nie je tam žiadna e, čerstvá voda. No, Veci súhlasia, že o rok, dva bude táto časť, tento tok takmer mŕtvy. Čo ma ruší troška na uznesení je, že Izrael, Jordán a palestinské úrady a takisto aj Libanon a Sýria sú oslované rovnakým jedným dychom. Toto, všet, toto sa nachádza vlastne v zóne C, čo je zóna, kde nemajú právo prístupu palestínčania. Vôbec tam nie je ani pomyslenie na právo nejakej správy alebo nejakého vplyvu. A ako sa už povedalo, palestínsky nezávislý úrad nemôže v tejto zóne vôbec pôsobiť. A z tohto pohľadu si myslím, že adresáti by mali byť potom iní. A takisto už bolo povedané, že je to politicky nabitá téma, keď krajina, v, tejto, v tomto prípade je to Izrael, 75 eh, tej dispo, vody disponibilnej spotrebováva a prakticky palestínčanom neostáva potom k životu žiadna zvyšná voda, tak je to potom politická téma. Už to bolo riešené v rámci zmluvy z Osla a dotedy sa nám nepodarilo pokročiť. Máme tu konkrétny problém a síce, že palestínčania sa pokúšajú navrtávať alebo nejakým spôsobom odkloniť malé e, potôčky, ale to nie je riešenie. Izraelčania si to monopolizujú a neumožňujú palestínčanom prístup, e, robia tak len pre nelegálne zriadené osídlenia. Ďakujem. Pani Kiel, Nielsen na jednu minútu. Ďakujem kolegovia. Na začiatok by som chcela uh, pripomenúť na ekologickú asociáciu, ktorú sme tu predčasom prijali. Sú tam Izraelčania, Jordánčania a Palestínčania a majú naozaj e, vynikajúce poznatky o tejto oblasti a upozornili na možný zánik tejto rieky. Európska únia e, by sa mala v tejto oblasti viac angažovať a mala by vypracovať záchranný plán pre rieku, e, do ktorého by boli zapojení všetci aktéry v regióne, pobrežné krajiny ako Sýria, Jordánsko a Izrael, využívajú najväčšiu časť vody z rieky, zatiaľ čo palestínčanom neostáva viac ako 5 vody. E, v Jordánskom údolí e, kolóni z Izraela e, konzumujú 6 krát viac vody ako palestínčania. Oni ju znečistujú, pestujú tam poľnohospodárske výrobky, ktoré potom exportujú do Európy. Podporovanie týchto kolónií takýmto spôsobom s touto bujnou vegetáciou treba s ním skoncovať. A na druhej strane tu máme beduínov a ich cisterny vody, ktoré často zývajú prázdnotou. Spravodlivé rozdeľovanie vody v regióne nemusí byť pre nás hlavnou prioritou. Eh, Kolega David, dve minúty. Ďakujem, vážený pán predseda, drahý pán komisár. E, environmentálna katastrofa, o ktorej teraz hovoríme, sa týka všetkých nás, Európanov. E, v mene udržateľného rozvoja, ktorému veríme, nebudú stačiť len administratívne zásahy. Treba na planétu nazerať ako na celok a nie ako na časti preto rieka Jordán je problémom celého ľudstva a nie len obyvateľstva alebo spoločenstiev, ktoré žijú priamo na jeho pobreží a konzumujú vodu. E, myslí, e, e, myslí globálne, konaj lokálne. To nám radí zdravý rozum. My ako Európska únia musíme pomôcť pri tejto lokálnej činnosti, aby sme zabránili permanentnej degradácii toku rieky a mali by sme pomáhať aj konať. Na to máme už aj práv, právny rámec, aj príslušné nástroje. Treba sa obrátiť na e, Euromedi, Euromed a na toto spoločenstvo a viac konať. A preto, pokiaľ ide o krajiny e, tejto oblasti, je dôležité e, zapojiť ich do toho. A táto environmentálna tragédia by mala byť vnímaná aj miestnymi štátmi, miestnymi obyvateľmi. Tu by som rád zdôraznil dve myšlienky, ktoré som si všimol v uznesení. Poprvé, vytvorenie e, komisie na e, monitorovanie vôd rieky Jordánu. Tvorili by ju zástupcovia členských štátov, ktorí žijú na jej pobreží. A tu by mohla Európska únia pomôcť konkrétne pri e, čistení vody a takisto by sa mohli rozširovať tie osvedčené praktiky, e, najmä pokiaľ ide o rôzne environmentálne programy, ktoré napríklad presadzujú priatelia Zeme, tak aby sa správne využívali vodné zdroje rieky Jordán. A v širšom rámci treba presadzovať e, mierové spolužitie a spoluprácu v tejto oblasti, lebo je dôležité, aby sa započal nový mierový proces medzi Izraelom a Palestínou, ktorými vítame. Ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo, vážený pán komisár, kolegyne a kolegovia. Problematika vysychania rieky Jordán je závažným regionálnym aj ekonomickým problémom, ovplyvňujúcim ekosystém, život a zdravie obyvateľov. Dlhodobé nadmerné čerpanie vody, znečistenie, ale aj sucho spôsobili túto situáciu rovnako ako slabá schopnosť hospodársky e, manažovať túto vodu. Ako už bolo povedané, na zásobovanie pitnou vodou alebo závlahy a priemysel sa spotrebúva 90 prietoku vody. Ročný prietok sa znížil z 1,3 miliardy na zhruba 100 miliónov kubických metrov. Riešenie tohto ekologického problému zhoršie aj politická situácia v regióne. Voda však nemusí byť iba zdrojom konfliktov môže byť príkladom pozitívnej praktickej spolupráce v regióne a môže byť zohrávať kľúčovú úlohu v oblasti spolupráci, mierovej spolupráci. Mier má väčšiu šancu ako všetky riešenia za okrúhlym stolom. Pani Benarab Atu, minúta. Ďakujem, vážený pán predseda, pán komisár, drahí kolegovia. Postupné vysychanie Jordánu má, je priamým dôsledkom drámy Palestíny. Je to vysokopolitický problém, nezabúdajme. A čo máme robiť? Svetová banka naznačuje, že už dva roky 1,5 milióna obyvateľov e, pásma gazy nemá vody, nemá chlór na dezinfikovanie tejto vody. Obyvateľia nemajú prístup k vode od bombardovania v roku 2009. V súčasnosti podľa lekárov bez hraníc v dôsledku útokov izraelskej armády na vodné zariadenia 80 vody, e, ktorú dostávajú obyvateľia Gazy, je nepitná. 4 milióny vody použité nemôžu byť čistené a tie potom vtekajú do Stredozemného mora, ničia e, infraštruktúry. Madame Ashton išla viackrát do Gazy, to je pravda, ale e, kde je politická odvaha vyžadovať od Izraela, aby plnil to, čo my robíme v Európe? E, voda musí byť práve tak, ako zema ochraň, e, chránená. Nepatrí len izraelským kolónom. Európska únia musí pozastaviť asociačnú dohodu so súčasnou izraelskou vládou, ktorá je hluchá voči všetkým žiadostiam až dovtedy, kým existuje okupácia a ilegálna kolonizácia. Bez spravodlivosti tu mier nikdy nebude. Ms. Benrabatu, my, my attention was diverted for just one minute and you took advantage of me. Ja som nevedela pozornosť minútu, aby ste to využili pani Benarab a tu, a tu apelujem na kolegov, aby sa pridržali rečníčkeho času a to vrátane nadchádzajúcej rečníčky pani Beňovej. Minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán komisár. Ako v dnešnej diskusii viackrát odznelo a určite ešte aj zaznie, rieka Jordán má nepredstaviteľný kultúrny, ekolo, ekologický, hospodársky význam a samozrejme aj politický a teda strategický. Preto je jej využívanie a zneužívanie ďalej neakceptovateľné

Pani Sarbu? Nie, tak e, táto nie je. Potom teda pán Havit, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Konkurencia o vodu alebo bojovanie o vodu môže zhoršiť konflikty, či je to Kašmír, či je to Jordán, napätia medzi krajinami Strednej Ázie. Niektoré iné skupiny, ktoré bojujú o vodu napríklad v Somálsku alebo aj tu nám sme svedkami takéhoto konfliktu okolí rieky Jordanu. Obnovenie, oživenie e, tejto e, rieky by mohlo vlastne posilniť aj mierové snahy. Táto e, rieka bola zväčšená v svetých knihách, v Koráne a takisto v Biblii. Je tam pochovaných viacero prorokov v okolí rieky Joshua a Izraeliti prekročili túto rieku a tu nás sa udel aj ten zázrak Ježiša, ktorý prešiel po vode. A nemali by sme čakať na ďalší zázrak, aby došlo k ochrane týchto vôd eh, na prospech ľudí tohto regiónu, či už dnes, alebo aj pre budúce generácie, tak aby žili v miery a prosperite. Θα <clears throat> δάμε στο κάτσο του Γιάννη, έχω τρεις Teraz mám troch rečníkov prihlásených do postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky. Pán Vešesku, Menšu, Malcer. Ešte niekto má záujem o slovo? Ak nie, pán Pašesku. Pani Pašesku. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. E, myslím si, že uznesenie, ktoré e, vymedzuje stanovisko jednotlivých e, strán politických e, k situácii ohľadom Jordánu, nie je príliš nápomocné, pokiaľ ide o mierové riešenie medzi Izraelom a Palestínou. Je to citlivá téma, ktorú by sme mali možno riešiť ku koncu mierového procesu tak, aby sme ho neohrozili už v týchto počiatočných fázach. Tam no, mal by byť uzavretý regionálny, regionálny dohovor o miery z tejto regionálnej úrovne a my si myslíme, že aj regionálna e, spolupráca je veľmi nevyhnutná v tomto ohľade. Všetci aktéry musia spolupracovať. 61 z 96 projektov, e, ktoré e, tu figurujú, sa týkajú Jordánu, ale žiaden z týchto projektov sa netýka konkrétne toku tejto rieky. Ďakujem pekne. Problém oživenia a obnovenia toku rieky Jordán je e, viacrozmerný. Rieka Jordán má historický a náboženský význam. Problémy, ktorými je, s ktorými je rieka konfrontovaná, súvisia s, národnými a, s národnou medzinárodnou bezpečnosťou. Tieto veci sú vzájomne previazané. Myslím si, že táto rozprava musí viesť k fyzickej záchrane e, tejto rieky. A nie je možné, aby e, jedna z zúčastnených e, strán bola paušálne odsúdená. Ja sa domnievam, že článok, ktorý sa týka tejto rieky, nie je priamo, priamo nesúvisí s touto témou a mohlo by to viesť k niektorým nedorozumeniam. Európska únia by mohla vážnym spôsobom prispieť k negatívnym dôsledkom a dokonca by mohlo to viesť zapojenie EÚ k úplnému zničeniu e, toku rieky Jordán. Čiže Európska únia musí byť e, veľ, veľmi citlivo musí zvažovať e, svoje zapojenie do tohto mierového procesu. Pani Kajzer, želáte si vystúpiť v spontánnej rozprave? Áno, dobre. Uh, Mr. Melcher, for one minute. Prezident, a Melcer. Ďakujem pekne, pán predseda. E, vieme, e, že tá hraničná situácia, e, ktorú zohráva rieka Jordán, je na mieste, zatiaľ čo teda vďaka týmto zmluvným prísľubom môžeme očakávať istý príspevok k mierovému procesu. V prípade Sýrie to je opačne. Obávame sa, že Izrael eh, by mohol prostredníctvom Sýrie nejakým spôsobom odvádzať eh, časť tejto vody a to je dôvod, prečo eh, sa Izrael zdráha vzdať sa golánskych výšin. V prípade, že rieka Jordán naozaj sa mení neustálým od, od presmerovaním toku na proste len množstvo splaškov a nepoužiteľnú vodu, tak to bez pochyby bude viesť k zhoršeniu situácie na Blízkom východe. Sú vodcovia Hamasu, ktorí hovoria o oslobodení celej tejto oblasti ako morálnej povinnosti. Čiže to bude ešte ďalej zhoršovať situáciu. E, s vysúšaním Jordánu e, sa znižuje aj množstvo vody, ktoré tečie do e, mora mŕtvého, takže tu je potenciál na zvýšenie konfliktu a my sme mali na to prihľadať aj pri našej stratégii. Ďakujem. No Dvaja rečníci nakoniec, už bojím sa, že viac nevíde. Pani Kaiser, pani Nedelčeva. Pani Kaiser, minúta. Oui, Pán predseda, ďakujem za to, že ste mi dovolili vyjasniť ten bod, ktorý som nemala možnosť spomenúť pred chvíľou. Týka sa to otázky využívania, nadmerného využívania vody na hospodárske účely. Chcem upozorniť kolegov na špeciálnu správu E, parlamentného zhromaženia Euroment, kde sa cituje správa Svetovej banky o e, stave palestínskych vôd a správa Amnesty International, kde sa hovorí veľmi presne, udávajú sa presné údaje o tomto využívaní a opäť 6 krát väčších e, číselných údajoch, násobkoch ktor- vody, ktorú využívajú Izraelčania E, v porovnaní s ostatnými krajinami. To je všetko. Ďakujem. Pani Nedelčeva, minúta. Pán predseda, Európska únia je zodpovedným partnerom a nesie aj zodpovednosť v rámci svojej vonkajšej politiky ako donor pre projekty na Blízkom východe a takisto ako účastník mierového procesu v tejto oblasti musí Európsky parlament zostaviť životaschopnú stratégiu pre rieku Jordán. Friends of the Earth varovali pred mesiacom, že môže prísť k vysušeniu tejto rieky už do, do jedného roka. Toto má závažné dôsledky pre klímu a pre e, celkovú situáciu v tejto oblasti. A je to, ohrozuje to teda aj schopnosť živobytia ľudí, ktorí tam žijú. Čisto z pragmatických z pragmatického pohľadu rieka Jordánia je veľmi dôležitým duchovným symbolom. Musíme nájsť istú rovnováhu medzi tými hodnotami, ktoré chceme zachovať a medzi pragmatickým prístupom. Musíme opäť ukázať, že Európa pristupuje jedinečným spôsobom k riešeniu takéhoto problému. A teraz v mene komisie Vážený pán komisár Fila, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ctení poslanci, problémy, ktoré presahujú hranice, volajú po spoločnom úsilí a súčinnosti. Európsky parlament veľmi správne upriamil pozornosť na spoločný súčinný prístup v tejto oblasti. Európska únia podporuje duch spolupráce, ktorý je potrebný na vyriešenie problémov s vodou na Strednom východe a treba podľa Európskej únie, aby sa riešili problémy pri zdroji, nie až ni- nižšie v toku. Európska únia sa snaží prispieť k zmierneniu deficitu vody v tomto regióne a k poskytnutiu zdrojov čistej vody. Zároveň zachovávajúc životné prostredie a poskytnúc dostatok pitnej vody ľuďom žijúcich, žijúcim v tomto regióne. Európska únia považuje oživenie rieky Jordán za veľmi dôležitú podmienku dobrého spravovania povodia v budúcnosti. To by si mali zvoliť aj krajiny, ktoré patria do tohto regiónu. Európska únia podporuje dialog a cezhraničnú spoluprácu v otázkach vody medzi rozličnými krajinami susediacimi v tejto oblasti a spoločne budujúcimi dôveru. Je potrebné odhodlanie a politický záväzok zo strany týchto krajín vyvážiť dostupné zdroje a to nie je len otázka pre vládu, je to aj otázka pre občianske spoločnosti. Podobne ako v Európe aj jednotlivci, aj spoločnosti, firmy aj obecné miestne úrady, všetci musia prispieť k trvalej udržateľnosti vodných zdrojov. Je to výzva, ktorá stojí pred nami všetkými. Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, ďakujem za príspevok, pán komisár. Táto rozprava je uzavretá, hlasovanie bude zajtra. Teraz prerušujeme zasadnutie do 6 kedy začne hodina otázok rade. Ďakujem za účasť.